The President! Colleagues, if you <clears throat> would like to take your... Zaujmite svoje miesta, prosím, kolegovia, aby sme mohli začať s hlasovaním. Mám jedno oznámenie na úvod, ktoré sa týka písomnej deklarácie číslo 22, ktorú predložili Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner a Angelika Wertmann na tému epilepsia. Táto deklarácia má podpisy väčšinu, väčšiny poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s pravidlom 123 rokovacieho poriadku. Preto posunieme túto deklaráciu jej adresátom a bude taktiež zverejnená v zápisnici dnešnej schôdze. Mená poslancov, ktorí podpísali túto deklaráciu, budú zverejnené taktiež v zápisnici. Rada by som dala slovo jednej zo spoluautorov, pani Vertman, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca v mene európskych advokátov pre pracovnú skupinu za epilepsiu a v mene svojho, svojich kolegov, pána Michela, Devu, pani Harkin, Skinnera a ostatných chcem poďakovať všetkým tým, ktorí podpísali našu písomnú deklaráciu číslo 22 eh, na tému epilepsia. Získali sme 440 podpisov. Očakávam, že komisia príjme túto iniciatívu a pomôže viac ako 6 miliónom ľuďom v Európe. Najmä ďakujem aj administratíve, E, pani Fiskera a pánemu Nučimu za ich podporu. Ďakujem pekne, ďakujeme vám, pani predsedajúca. Ďakujeme pekne, blahoželáme všetkým spoluautorom tejto deklarácie. Ak sa nemýlim, pán Šimanský žiada o slovo. Thank you. Pani, Ďakujem pekne. Dámy a páni, dnes v galerii návštevníkov máme mimoriadne vzácných hostí. Máme tu pána Jakovieca, ktorý pricestoval s Fatimi a zo Santiago de Com